Ja sa budem musieť pobrať do Turecka vzhľadom na rozhovory o Iráne, takže ešte posledné veci poviem a potom budem musieť ísť. Vážení kolegovia a kolegyne, máme tu teraz pred sebou správu pani Gomes, ktorá sa týka rámcovej dohody medzi Európskou úniou a Líbiou. Pani Komeš má teraz slovo 4 minúty. Ďakujem, pán predseda. Líbia má geograficky strategickú polohu, pokiaľ ide o Magreb a vstup do Európy. Má energetiku a vôbec celú veľkú, veľký potenciál, pokiaľ eh, ide o jeho polohu v rámci Magrebu. Musíme podporiť vzťahy e, Líbie s ďalšími krajinami a mali by sme podpísať dohodu medzi Európskou úniou a Líbiou, ktorá vytvorí základ pre ďalší politický rozhovor. Nesmieme však zabúdať na to, že v Líbii je diktatúra. Dochádzalo tam v minulosti k mnohým porušeniam ľudských práv, došlo tam mnohým teroristickým útokom. Hoci nedávno sa tam objavili známky, že dochádza k zmene dohodu s týmto parlamentom podporíme len vtedy, ak tam dojde k určitým zmenám. Nevyhnutným predpokladom je, aby sa UNCHR eh, mohol vrátiť do Líbie. Bez vysokého predstaviteľa pre utečencov nebude nejaká dohoda s Líbiou. UNCHR má kontakty aj s africkým konventom pre utečencov, ale zatiaľ tam nejaká dohoda. Ľudia, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu alebo ktorí sa uchádzajú o azyl, tiež musia byť e, zahrnutí e, medzi týchto utečencov. V e, Eritreji je veľmi vážna situácia. Minulé leto táto situácia eskalovala a nesmie sa to znova opakovať. Musíme si robiť starosti o 2 milióny migrujúcich pracovníkov, pretože nemajú humánne podmienky. E, takisto treba podporiť e, správne podmienky pre nich, pretože ich považujú a správajú sa k ním ako k sluhom a otrokom. E, takisto musia bojovať proti obchodovaniu s ľuďmi, pretože to ničí životy hlavne žien a detí. Európska únia a všetky organizácie, ktoré podporujú migrantov v Líbii, musia zintenzívniť svoju prácu. Takisto treba zlepšiť podmienky migrantov, ktorí sú uväznení alebo ktorí sú v zberných táboroch tie boli preplnené, hoci minulý rok sa začali vyprázdňovať, ale takisto je tu aj otázka moratória na trest smrti. A e, boli tu cudzí štátni príslušníci, ktorí boli popravení a ani neboli poriadne odsudení na trestnom súde. Európska únia by mala vytvoriť sociálne, politické a súdne štruktúry tak, aby sa Líbia otvorila svetu, aby spoločnosť mohla dostávať informácie, pravdivé informácie, aby občianská spoločnosť fungovala, aby mimovládne organizácie fungovali, pretože toto nefunguje. E, už sa začalo niečo diať v susednom Tunisku a Kadafi to musí pochopiť, že aj v Líbii sa môže niečo diať. Potom je tu zdravotná starostlivosť, ktorá tiež e, robí starosti. Rokovania s Líbiou už pokročili a sú to problémy, pokiaľ ide o energetiku a obchod. Mali by sme čo najskôr pripraviť delegáciu, ktorá pôjde do Tripolisu a bude ďalej viesť rokovania s Líbiou. Chceli by sme požiadať komisiu, aby nám poskytla podrobné informácie o finančnom rozpočte, ktorý je určený pre spoluprácu s Líbiou. V decembri parlament až sa dozvedel a čo môže rada robiť pri týchto rokovaniach, to je nepriateľ, musíme to vedieť skôr. Takže ďakujem vám e, zatiaľ všetkým za spoluprácu a dúfam, že budeme spolupracovať aj naďalej, aby sme e, dospeli k širokému konsenzu. E, predseda za komisiu, komisár File. Pán predseda, vážení poslanci a poslankyne, ďakujem veľmi pekne za túto príležitosť informovať vás o rokovaniach o rámcovej dohode medzi Európskou úniou a Líbiou. Komisia a Európsky parlament už úzko spolupracujú v Líbyjskej otázke. Máme spoločný záujem istý pozitívny vývoj našich vzťahov s Líbiou, pretože Líbia je dôležitý sused pre nás. V tomto kontexte by som chcel zablahoželať vašej delegácii pre vzťahy s Magrebom za dohodu, ktorú ste dosiahli počas návštevy Tripolisu pretože táto dohoda umožňuje viesť konzultácie s líbyským parlamentom. Som odhodlaný ukončiť rokovanie dotiahnuť do úspešného konca. Chcem čo najpravidelnejšie informovať Európsky parlament o poslednom vývoji pri e, rokovaniach o rámcovej dohode. Viem, že náš hlavný vyjednávač vás informuje o každom rokovaní. Chcel by som vám dať niekoľko informácií o najnovšom stave situácie. V polovici novembra sa konali rokovania v Tripolise a 24. až 26. januára sa majú uskutočniť ďalšie rokovanie v Bruseli. Pred dvomi rokmi sme začali prvé rokovania a odtedy sme dosiahli celkom dobrý pokrok. Dohodli sme sa na preambule a šiestich z desiatich hlavičiek dohody. Dosiahli sme aj predbežnú dohodu kapitoly o politickom dialogu. Tam sa totiž hovorí o ochrane ľudských práv, o boji proti zbraniam hromadného ničenia, o boji proti terorizmu a tak ďalej. Môžem vám povedať, že Líbia súhlasila s tým, že ustanoví pravidelný dialog o ľudských právach a základných slobodách. A to bol pre nás kľúčový cieľ. Musím dokonca povedať, že sme veľmi spokojní s výsledkom dosiahnutým v tejto kapitole. Ako určite viete, ostali tu ešte nedoriešené otázky, a to energetická a obchodná otázka. Energie a energetika predstavuje základ líbyjského hospodárstva a veľkú časť HDP v Líbii. Preto Líbia venuje tejto otázke veľkú pozornosť. Pokiaľ ide o obchod, Líbia má veľmi obmedzené skúsenosti pri dohadovaní zložitých obchodných e, dohôd. E, preto pokrok v tejto oblasti bol iba mierny. Pravidelne dochádza k stretnutiam odborníkov, aby sa dosiahla dohoda aj v týchto dvoch otázkach a to čo najskôr. Ale samozrejme sú tu aj zložité politické otázky. Jednou z nich je otázka rímskych e, utečencov, rímskych obyvateľov, Ehm, a ich a, rímskych štatútov. Pardon. Ehm, takisto sa to týka boja proti beztrestnosti, ktorý sa týka tejto otázky. Líbia odmieta prijať e, príslušníkov tretich krajín a to je ďalšia otázka, ktorú treba riešiť. A my sme začali rokovania aj o tejto otázke. A pokiaľ ide o migráciu, môžem uistiť parlament, že robíme všetko preto, aby Líbia rešpektovala svoje medzinárodné záväzky. E, hlavne otázku nenavrátenia. Líbia by čo najskôr mala začať dodržiavať dohovor z roku 1951 a protokol z roku 1967 a týka sa to štatútu utečencov. Takisto ale treba poznamenať, že Líbia naznačila, že nemieni dodržiavať tento dohovor zo Ženevy. E, takisto by som chcel zdôrazniť, že sledujeme e, rokovania medzi Líbiou a vysokým predstaviteľom pre utečencov OSN, e, tak aby vysoký predstaviteľ pre utečencov mohol plne naplňať svoj mandát v právne bezpečnom prostredí. V oktobri sme dosiahli dohodu o spolupráci s Líbiou vo všetkých otázkach týkajúcich sa migrácie a medzinárodnej ochrany a zlepšenia situácii utečencov v Líbii a zlepšenia hraničnej kontroly. Toto je pozitívny vývoj, pretože musíme úzko spolupracovať s Líbiou, aby sme dosiahli všetky výzvy a naplnili všetky úlohy. Na záver by som chcel povedať niečo o usmerniach pre rokovania, ktoré parlament stále žiada. Článok 218 Lisabonskej zmluvy vytvára túto potrebu. Ako viete, tieto dokumenty sú dôvernými dokumentmi rady, preto rada musela študovať vašu žiadosť horizontálne. Som rád, že vám môžem povedať, že túto rozpravu sme ukončili a ako určite viete, rada sprístupnila e, rokovacie smernice vedúce k rokovaniam a k dohode s Líbiou. Rada informovala predsedu výboru AFET o týchto záležitostiach. Ďakujem veľmi pekne. E, je to Lekokom. Ďakujem pekne. Teraz dostane slovo pán Kasulides za EPP. Máte dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. E, Rada v roku 2009 odporúčila ako prioritu uzatvorenie readmisných dohôd s Libiou a Tureckom pretože sú to veľké brány, vstupné brány nelegálnej imigrácie do Európy. Libijská brána sa týka predovšetkým Malty a Talianska. Sú tu masívne prúdy nelegálnych imigrantov v Malte, ktorí môžu zmeniť jej geografickú kompozíciu. Uznáva sa, že tu je zdieľaná zodpovednosť, ale málo sa robí na to v tom smere, aby sa zlepšil stav počet e, nelegálnych imigrantov sa znížil iba vtedy, keď Taliansko, ktoré je takisto postihnuté nelegálnou imigráciou, utatvoril bilaterálnu dohodu s Líbiou a dohodli sa, že budú kontrolovať e, prístavy a hranice. Čiže čo potrebujeme? Potrebujeme novú readmisnú dohodu s Líbiou v kontexte rámcovej dohody. Negociácie a rokovania sú skutočne ťažké, ale podporujeme úsilie komisie a podporujeme kontinuáciu v tomto procese, aby to bolo úspešné. Podporujeme dohodu medzi e, komisiou a Líbiou z minulého oktobra. Tento je dôležitý na prípravu i Líbie ohľadne ochrany e, žiadateľov o azyl a kontrolu, kontrolu hraníc a takisto manažmentu e, migračných tokov podmienky, ktoré tu majú nelegálni e, imigranti, sú skutočne veľmi zlé. Ale readmisná dohoda je tak či tak veľmi dôležitá. Vyčlenuje e, tých, ktorí e, potrebujú e, azyl a celkovo zlepšuje situáciu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Panceri, pán Panceri, máte 2,5 minúty. Pán predseda, ďakujem pekne za slovo. Myslím si, že práca, ktorú ukázala pani Gomeš, je dôležitým príspevkom v tejto oblasti a komisia skutočne by mala e, zobrať do úvahy túto prácu v rámci tejto rámcovej dohody. Vieme, že Libia je veľmi dôležitá, keď ide o boj proti organizovanej kriminalite, aj keď ide o manažment migračných e, tokov. Aj Libia dôležitá je v oblasti energetiky a preto by sme mali zo strany Európskej únie sa pokúsiť túto krajinu e, umožniť, aby participovala na spoločných procesoch. A k tomu musia byť vytvorené e, určité podmienky E, urobili sme v tejto oblasti určité vyhlásenie ohľadne migrácie. Migrácia je veľmi dôležitá téma. Lívia je momentálne tranzitnou krajinou, je to veľmi dôležitá krajina, ale nemôžeme to, sa na to pozerať iba z otázky politicko-bezpečnostnej, ale musíme si pozrieť všetky detaily tejto situácie. Máme tu skutočne veľký tok migrantov v tejto krajine a Takisto tu máme veľa politických imigrantov a vieme, že táto krajina nepodpísala ženevský dohovor, takže ak budeme súhlasiť a chceme akceptovať niečo, čo je v rámci tejto rámcovej dohode na verande, tak musíme dostať určité garancie. Taká dôležitá krajina, ako som povedal, krajina, ktorá by mala byť demokratizovaná, je práve Líbia. Mm, musíme postupovať vždy tak, ako sme to už aj povedali ako napríklad e, postupujeme voči Tunisku. Potrebujeme bilaterálne dohody, tieto takisto už boli uzatvorené, aspoň z časti, a to môže byť určitý prostriedok alebo nástroj na to, aby sme riešili problémy, ale nedá sa tým vyriešiť všetko. Máme tu určitý problém, ktorý súvisí s e, rybárskymi loďami Talianska. Vidíme, že tu ešte situácia nie je vyriešená, ale takisto máme aj problémy pri revízii politiky partnerstva vidíme, že musíme nájsť určitý celkový rámec na zlepšenie situácie a musíme e, umožniť aj parlamentu, aby sa vyjadril. Vždy sme hovorili, že parlament by mal mať viac e, možností vyjadriť sa k týmto situáciám. A preto by sme mali v, tejto, v tomto ohľade urobiť skutočne krok smerom vpred, aby sme stanovili novú politiku, predovšetkým pokiaľ ide o južné krajiny, aby to mohol parlament viac sa k tomu vyjadriť. Pani Ojuland? Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár. Chcela by som sa poďakovať pani spravodajkyni za vynikajúcu prácu, e, keď sa snaží konsolidovať stanoviska všetkých politických skupín Európskeho parlamentu. V tejto správe by som chcela zdôrazniť význam toho, že sa týka situácie imigrantov v Líbii, e, ktorí chcú prekročiť Stredozemné more. E, chápem obavy Eh, južných štátov, ktorí chcú znížiť počet nelegálnych imigrantov, ktorí prichádzajú a aké to má aj náklady eh, vo vzťahu k ich rozpočtu a zlepšiť situáciu spoločnosti vo všeobecnosti, ale treba myslieť aj na záujmy členských štátov, a, ale napriek tomu nemôžeme sa tváriť, že takúto situáciu nevidíme. Európska únia si nemôže dovoliť, aby eh, malo na rukách krv nejakých nelegálnych imigrantov. Tieto dohody s Líbiou by mali viesť k tomu, aby sa e, popravy alebo e, mučenie nelegálnych imigrantov konečne zastavili. Preto mi bolo dobre počuť od vás, pán komisár, že tento, e, túto situáciu monitorujete a že vidíte, ako sa situácia aj e, v rámci negociačného procesu môže zlepšiť. Ďakujem. Ďakujem teraz za zelených, pani Brantner. Ďakujem pekne, pán predseda. Vidíme, že v Tunisku eh, je povstanie ľudí proti opresívnemu režimu, eh, ktorý zabraňoval ľudské práva už veľmi dlho. Európska únia podporovala tento, eh, túto diktatúru už dosť dlho. A teraz sa zdá, že Európska únia robí takúto politiku aj v susedských krajinách. Ak rada a komisia nezmenia e, smer, tak budú podporovať podobný režim, ktorý jednoducho ničí stabilitu v tomto regióne. Už celé roky režim Kadáfiho ako sme videli u priateľa e, prezidenta e, Tuniska, e, situáciu iba zhoršoval. Napriek tomu viaceré členské štáty majú veľmi dobré vzťahy s Líbiou a dokonca negociujú takúto dohodu. A preto žiadam komisiu a radu, aby skutočne urobili potrebné kroky, aby zabezpečili, aby boli dodržané podmienky preto, aby sme mohli vôbec podpísať nejakú dohodu s Líbiou. Líbia musí podpísať dohovor zo Ženevy, ženevský dohovor a takisto Libia musí ochraňovať e, azylantov a títo nesmú byť posielaní naspäť. A po tretie, nemôžeme podpísať žiadnu dohodu s Líbiou, ak tu bude riziko neľudského zachádzania s, s imigrantami, ako tomu bolo doteraz. Nemyslím si, že sa toto nám podarí dosiahnuť príliš skoro. Čiže chcela by som, aby, e, komisia, aby sa nepodaril zámer komisie, ktorý si stanovila. Musíme podporovať celý negociačný proces ako taký. E, nechceme mať žiadnu už nejakú nečistú dohodu s predstaviteľmi Líbii podpor, podpora Európskej únie eh, vzhľadom k Líbii a jej režimu neslúži ani našim zájmom, ani nie je v súlade s našimi hodnotami. Vidíme, že tak ako je to aj v Tunisku, iba demokratická krajina môže byť skutočne stabilná a prosperujúca. Čiže musíme v tomto smere postupovať. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz za konzervatívcov pán Brandner. Pán predseda, a Libia je krajina, kde sa ľudské práva rutine ignorujú a demokracia tam neexistuje. Pán Kadáfi nikdy nestal e, pred voličmi vo voľbách. 41 rokov vládne samostatne. Politické strany sú zakázané. On je Fidel Castro celej Afriky. E, tvári sa ako benevolentný otec svojho ľudu. Dokonca tvrdí, že nemá žiadnu formálnu úlohu v štátnej hierarchii. V našej krajine, v našej krajine v Spojenom kráľovstve to poznáme veľmi dobre, keďže predtým sponzoroval terorizmus, najmä e, útok na lietadlo v Lockerbie ich, napriek jeho medzárodnému imidžu e, kompenzuje, kompenzuje svoj e, imidž e, domácimi opatreniami. Ale treba povedať, že jeho konanie by bolo úplne zamietnuté celým západom, keby Líbia nemala obrovské bohatstvo v podobe ropy. A to mu dáva právo a to mu dáva nástroje, ako manipulovať niektoré členské štáty a ich lídrov. Z pragmatického pohľadu akceptujeme potrebu slušného obchodu a diplomatických vzťahov medzi Európskou úniou a Líbiou na základe rámcovej dohody, ale to to, čo skutočne robíme, je to, že konsolidujeme jeho moc, ktorá v konečnom dôsledku prejde na, jedných, na jedného z jeho synov v dynastickej postupnosti, podobnej ako vidíme v Severnej Kóreji. Ďakujem vám pekne a teraz e, pán poslanec Haji Girgiu, nech sa páči. Ευχαριστήσω για την παρουσία του κυρίου Φούλε εδώ. Θεωρούμε Ďakujem veľmi pekne. Som veľmi vďačný za to, že je to pán Füle, pretože je to naozaj veľmi citlivá otázka a musíme viac spolupracovať. Táto spolupráca musí byť e, rovnovážna a musíme sa venovať aj rozvojovým oblastiam, ktoré sú na okraji Stredozemného mora. Spolupráca by mala prispieť k mieru. A preto musíme vieť dialog na základe vzájomného rešpektovania. Chceme posilniť vzťahy s Líbiou, ale sú tu aj veľmi palčivé témy, ktoré treba zohľadniť pri ďalšom vývoji našich vzťahov. Predovšetkým by som chcel upozorniť na utečencov, migrantov a ich situáciu. Potom v rámci e, rámcovej dohody sú uvedené určité podmienky a na základe tejto dohody bude musieť krajina urobiť reformy. Bude musieť urobiť aj hospodárske, sociálne reformy, aby došlo k zlepšeniu e, situácie migrantov, ale nesmie pritom dojsť k porušovaniu ľudských práv, pretože môže sa stať, že dojde k prílevu ďalších utečencov a nebude možné vytvoriť pre nich vhodné podmienky. No a takisto chceme, aby vysoký predstaviteľ OSN pre utečencov bol opäť prítomný v krajine a takisto chceme hovoriť o treste smrti v krajine. Toto všetko musí byť uzavreté skôr, ako budeme môcť uzavrieť rámcovú dohodu. Teraz pre uh, pán Provera za, na jednu minútu. Favorevole a na conclusione dell'accordo quadro ja som za to, aby sme uzavreli dohodu medzi Európskou úniou a Libiou, pretože to bude znamenať napredovanie najmä v porovnaní s minulosťou. A čo sa týka migrácie a spolupráci v oblasti zdravotníctva, boja proti HIV a AIDS a tak ďalej, tuto predstavuje výrazný posun dopredu. Rovnako sa so týka aj iných asistenčných programov. Ale na druhej strane vieme o tom, že Líbia podporuje teroristické aktivity vo svojej krajine, ale aj mimo svojej krajiny. Došlo k dôležitému napredovaniu e, v rokovaniach medzi radou a libyskou vládou, najmä tam, kde hovoríme o štatúte utečencov. Došlo k napredovaniu, ale že stále je dlhá cesta pred nami. Samozrejme, podporujeme túto dohodu, to nechceme nejakým, spoch- nejakým spôsobom spochybňovať. Pretože ak dohoda nebude, tak budeme riskovať Eh, stratenie eh, toho, čo sa nám už podalo dosiahnuť. Ja pevne verím, že to nebude nahradené bilaterálnymi dohodami medzi členskými štátmi. Rovnako eh, by sme sa nemali dotýkať výbušnej témy koloniálnej minulosti a mali by sme možno hľadať špecifické body, ktoré dokážeme s Líbiou efektívne riešiť. A teraz za nezradených pán Madlener, nech sa páči dve minúty. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda pán komisár. Pán komisár nám dal teda nielen e, Kadáfimu, ale aj celému štátu nový exportný e, nástroj. A síce používanie, používanie utečencov ako nástroj na vydieranie Európy. On chce 60 miliónov eur na to, aby bránil e, africkým utečencom pri ceste do Európy. To je naozaj hnusné vydieranie a za, zakrátko bude pýtať stále viac, možno 5 miliard eur ročne. A možno komisia bola trochu zvábená jeho lákavým lákavým vzhľadom, ale ja rozhodne zvábený nie som. On žiada miliardy eh, od Európskej únie už celé roky. A je to podobne ako útoky eh, v Londýne a v Edimburgu. On chce, aby e, Európa zlyhala. On chce, aby e, on otvorene povedal, že e, islám by mal prevzieť vládu nad Európou, popiera demokraciu a vehementne zastáva aplikáciu práva šaria. Otvorene vyzýva milióny Afričanov, aby cestovali do Európy a vyjadruje nenávisť k Švajčiarsku a k našim kolegom. Nemali by sme odmeňovať Kadáfiho, ale mali by sme ho trestať ak naďalej bude Líbia umožňovať voľný prechod eh, utečencom do Európy. Rovnako by sme im nemali, nemali by sme ich odmeňovať právom na pobyt v Európe a nemali by sme im dávať ani statút utečencov. Mali by sme ich nechať v Afrike alebo ich tam vrátiť, pretože to všetko nás stojí naozaj veľmi veľa peňazí, aby sme ich vzdelávali a my im v podstate len umožňujeme, aby sa dostali do Európy a nezastavíme ich priamo na pobreží. Mnohí z nich sa utopia po ceste. To je naozaj veľmi, eh, veľmi chabá, veľmi zlá azylová politika zo strany Európskej únie. Dobre, ďakujem pekne. A teraz ďalší rečníci za ostatné skupiny. Pán Svensson, 1,5 minúty. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Libia naozaj dokázala veľmi efektívne ratifikovať medzinárodné dohody, ale rozhodne sa ich netrápia už eh, implementovať. je škandalózne, že Libia má, mm, eh, má, má kreslo a hlasovacie právo v Bezpečnostnej rade OSN a je to veľmi škandalózne, že tam sú aj ďalšie krajiny, ako napríklad Sýria. Eh, vidíme, že veľmi dôležití obchodní partnery EÚ e by mali byť donútení, aby sa zaoberali tým, čo sú ľudské práva a čo si vyžaduje ich ochrana. Ako určite dobre vieme, vzťahy Európskej únie s Líbiou by mali byť najmä o utečencoch, kým Rada a komisia nedokážu prinútiť Líbiu, aby zabezpečili právnu e, prítomnosť Vysokého komisára UNHCR, budeme sa zidiť veľmi nepohodlne pri, e, pri šetrení toho, ako sa obchádza s utečencami. Líbia dokáže byť nevyspytateľnou krajinou a e, teraz Európska únia chce dosiahnuť rámcovú dohodu. Môžeme rozmýšľať nad tým, čo znamená koncept rámcovej dohody v mysli niekoho, režimov, ako je Kadáfi. To je krajina, kde neexistujú žiadne limity, žiadne rámce pri zneužívaní ľudských práv. Veľmi dobre vieme, že Líbia má e, široko siahol e, diskrimináciu proti migrujúcim pracovníkom, majú tu rasovú e, diskrimináciu proti africkým pracovníkom a tak ďalej. To všetko tam pokračuje, ale ľudská, ľudské práva majú väčšiu hodnotu ako mena a, a ekonomické hodnoty. A práve preto musíme viac respektovať ľudské práva a ľudskú slobodu. A musíme Nesmieme sa nechať zviesť ekonomickými argumentami, pretože to je krajina, kde funguje mučenie a iné formy nehumánneho zachádzania. Toto práve vyžadujú európske zmluvy. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pani Kretu. 2,5 minúty. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Líbia je tretí dodávateľ ropy do Európskej únie a Európa je prvým odberateľom Líbie E, máme, tvoríme dve tretiny medzárodného exportu tejto krajiny a práve preto by sme mali e, veľmi efektívne e, využiť túto svoju pozíciu a mali by sme vyviť, vyvinúť väčší tlak, aby sme vyvinuli aj zároveň efektívne embargo. Ale Európske spoločenstvo nie je len spoločenstvom ekonomických záujmov. Stojíme na hodnotách, ktoré nemôžeme ignorovať a ktoré nemôžeme zameniť za nejaký ekonomický pragmatizmus. Libia odmietla svoj jadrový program ako vykúpenie za, za hriechy z terorizmu no ale naďalej, ale mala by aj odškodniť rodiny obeti teroristických útokov. Rovnako došlo k uvoľneniu bulharských sestričiek, ktoré tam boli uväznené. Myslím si, že mali by sme oceniť toto napredovanie, ku ktorému došlo, pretože spolupráca medzi Európou a Líbiou musí byť postavená na základnej morálke. Ďakujeme pani Gomeš za vynikajúcu správu, ktorú nám predložila ale je to správa, ktorá predovšetkým zahrňa ľudské práva. Minulý rok sme schválili e, uznesenie, ktoré žiada, aby Líbia zrušila trest smrti. A okrem toho je dôležité, aby sme zopakovali svoje, svoju žiadosť, aby došlo k odstraneniu kapitálneho trestu a zároveň, aby došlo k efektívnemu e, trestaniu páchateľov z násilia a zneužívania. Rovnako e, je dôležité, aby e, kraj, osoby, ktoré boli navrátené do svojej krajiny pôvodu alebo do Líbii, aby sa necítili ohrození, aby ich životy neboli vystavené veľkému riziku. Rovnako si musíme uvedomiť aj to, že dosiahnutie dohody musí obsahovať aj otázku azylu. A rovnako je dôležité, aby aj pozícia vysokého komisára OSN pre utečencov, e, aby jeho misia sa mohla vrátiť, pretože tam sú milióny utečencov a milióny e, vnútorne premiestnených občanov. Takže preto žiadame radu, aby ne, e, do, nerokovala o dohode o readmisii s Líbiou, pretože Líbia je krajina, ktorá vehementne porušuje ľudské práva. Politika, ktorú robí Berlusconi, nám nemôže slúžiť ako model. Jednoducho, takéto postupy sa nemôžu stať záväzným modelom modelom pre celú Európu. A teraz pani poslankyňa Alfano, nech sa páči. Vážený pán predseda, vážený pán komisár, nie je dôveryhodné, aby Európska únia chcela podpisovať dohodu s diktatorským režimom, ako je ten v Líbii. Nemôžeme eh, hovoriť, že Líbia je eh, vážny obchodný partner Európskej únie a našich členských štátov a zároveň, že to je dôležitý partner eh, v oblasti Stredomoria a pritom ponechujeme ľudské práva kde si na, eh, na zadnom sedadle. Potrebujeme vytvoriť eh, kredibilný dialog s s Líbiou nemôžeme jednoducho platiť za e, ekonomické napredovanie ľudskými právami. E, máme tu ľudia, ktorí utekajú z týchto krajín, ľudia, ktorí sa boja náboženského prenasledovania a keď sa dostanú do Líbia alebo keď sa tam navrátení, tak sú mučení a zabití. Dostávame tisícky žiadosti o pomoc zo strany občanov Líbie, ktorí boli ponechaní e, vo väzniciach a zároveň tam boli mučení alebo tam umreli občania Libie nemajú nejaké veľké slobody, nemajú, nemôžu sa združovať, nemajú právo prejavu, nemajú právo politického vyjadrenia svojich názorov a práve preto mali by sme predovšetkým časť B tejto zmluvy nahradiť eh, dobrovoľnou dohodou. Talianská delegácia proti tomu bude hlasovať, ak tak nespravíte. Potrebujeme dohodu, ktorá bude mať špecifické požiadavky, ktoré budú vyžadovať zároveň aj spoločnú správu toku utečencov. Európska únia musí byť dôveryhodným partnerom a ak má byť dôveryhodným partnerom, tak musíme pomenovať, čo je čo, aj keď to môže byť niekedy ťažké ľudia sú umiestňovaní do väzníc, nemôžu pracovať, e, majú veľa rôznych, čelia veľkému riziku zo strany oficiálnej vládnej moci. Nemôžeme mať dohody s takýmito e, diktátormi alebo s teroristami. My sme Európska únia a Európsky parlament, my nie sme nejaký, e, nejaká správna rada nadnárodnej firmy. Ďakujem pekne a teraz pani poslankyňa Flotr. Chcem poďakovať pani e, poslankyne Gomeš, ktorá nám umožnila e, mať rokovania e, o tejto téme, alebo rokovať o tejto téme. Rokovania o rámcovej dohode sú až poburujúce, musíme byť veľmi opatrní, najmä keď berieme do úvahy to, čo sa deje v Tunisku a musíme byť opatrní aj voči tomu, čo sa deje v prípade týchto krajín. Jednoducho nemôžeme uspokojivo vyjadrovať svoju spokojnosť, že prebiehajú rokovania s režimom, ako je režim pána Kadáfiho a a hovoriť aj o tom, že riešime tému ľudských práv. To je krajina, ktorá šlape a dupe po ľudských právach a, a migranti, ktorí prichádzajú na naše pobrežia, rastú v počtoch, ale všetci hovoria, že radšej by sa utopili po ceste, ako by sa mali vrátiť do Líbie, pretože tam môžu byť znásilnení, zneužití, tam, tam sú vyčlenení zo spoločnosti, čelia rasizmu a tak ďalej. Je tam veľmi dlhý zoznam vážneho zneužívania, masívneho zneužívania práv migrantov a utečencov v Líbii. Áno, musí musíme urobiť všetko, čo je v našich právomociach, aby sme situáciu zlepšili pre týchto ľudí. To je urgentné a týka sa to samozrejme aj pozície UNHCR, ale zároveň aj nášho vlastného angažovania sa v tejto téme a v téme ochrany ľudských práv. Rovnako je veľmi dôležité, aby sme eh, túto tému pretlmočili aj k e, ľudskej občianskej spoločnosti, ktorá len kvapkou v mori v celej Líbii. Je veľmi dôležité povedať, že ak budeme posielať ľudí naspäť z Európy, ak sú nelegálni migranti, tak to je naozaj len veľmi dlhá cesta, ak sa chceme držať tých cieľov, ktoré sú vytýčené v zmluve, najmä v oblasti zahraničnej politike. A teraz pán Campbell a pán Bannerman v roku 2007 prezident Sarkozy poprel akékoľvek prepojenie medzi, prepojením, e, medzi prepustením piatich bulharských sestier a zároveň e, tuniskou, e, libyskou objednávkou francúzskych rakiet. Zdá sa, že táto krajina, alebo je potvrdené, že táto krajina zabezpečila dodávku teroristických zbraní a bombu v Lokrby a aj ďalšie prepojenia naznačujú, že tu sú isté spojenia medzi Francúzskom a Líbiou. Boli to zbranie za utečencov alebo za, za, za väzňov. Neskôr Líbia, Líbii bolo z, odstránené zbraňové embargo a mm, nahradené bolo len kontrolou importov. London Times a baronka Eštonová chce zrazu, aby naše embargo bolo zrušené aj, e, aj e, s Čínou, ktoré sme zaviedli po masakri na Tiananmen námestí. Pretože hovoríme, že to toto embargo je vážne, vážnou prekážkou pri budovaní spolupráce medzi Európskou úniou a Čínou. Ja tvrdím, že to je vážna prekážka pri zachránení eura. Nie je tomu náhodou tak podobne ako aj libýska dohoda. Zdá sa, že Európska únia je absolútne zúfala, aby zachránila euro a je ochotná riskovať našu spoločnú bezpečnosť Ehm, pretože len Číňania majú dosť peňazí na to, aby dokázali zachrániť euro. Toto sú zbranie za bomby, ehm, pretože eh, čínske rezervy v zahraničných menách sú 2,3 trilióna dolárov a už teraz nakupujú eh, grécke, španielské a portugalské dlhopisy. Čína je krajina, ktorá zakázala slovo demokracia vo svojich vyhľadávačoch na internete a, popi- a pop- eh, popravuje tisícky ľudí každý rok. Takže ako veľmi dokážeme klesnúť? Kam dokáže Európska únia klesnúť, aby zachránila euro? euro? herr präsident! der umsturz in tunesien Ďakujem, pán predseda. To, čo sa udialo v Tunisku, otriaslo aj krajinami Magreb, pretože väčšina krajín Magrebu má diktatúry. Určite je to šanca aj pre demokraciu, ale iba vtedy, e, keď sa nedá využiť islamskými extrémistami. Bude to mať určite vplyv aj na prílev utečencov. Stále viac utečencov bude utekať z afrických štátov, takže riešenie problému utečencov je dôležité. Ale keď tu hovoríme o tom, že Európska únia by mala stanoviť a dať dispozícii 5 miliard eur na riešenie problémy utečencov, tak toto nie je správna cesta. Mali by sme dohodu prepracovať, tak, aby sme už nepodporovali diktatúry, ale jednoducho, aby sme sa postarali o to, že sa budeme starať o práva ľudí. Dúfam, že tomu pripíšeme naozaj veľkú prioritu. Ďakujem, pán Kreisler-Dorfler, dve minúty. Áno, pán predseda, pán komisár File máme zodpovednosť voči všetkým tým ženám, deťom a mužom, ktorých životy sú ohrozené. E, táto zodpovednosť vedie k tomu, že musíme urobiť niečo z morálnych dôvodov, na ktorých e, stojí Európska hodnota, ale aj preto, že v Európe sa často zabudá, aké to bolo v minulosti. A takisto niekedy zabudáme na to, aké máme záväzky z medzinárodných zmluv. Kto odniesie e, zodpovednosť, musí byť ochotný niesť aj bremena. E, to znamená, že treba rozdeliť toto bremeno a zodpovednosť na členské štáty, ale neznamená to, že iba niektoré štáty budú mať e, zodpovednosť, pretože ich hranice sú blízko hranice Európskej únie. A takisto nemôžeme platiť e, režim Kadafiho, aby sme udržali od seba toto potenciálne bremeno. Ľudia sa vyberajú na riskantnú cestu, kde môže byť ohrozený aj život. A to je dobré, keď si chcú zachrániť život, lenže Kadafi mu nejde o to, aby zachraňoval životy. On je iba chladne vypočítavý. Európska únia by nemala pomáhať režimu, ktorý pošľapáva ľudské práva. Videli sme to v Líbii. Mali sme príležitosť hovoriť tam so zodpovednými. A tam im nejde o ľudské práva, tam im nejde o ochranu ľudí. Oni predsa chcú po nás nejaké lode alebo diela a to im nedáme, pretože Kadáfi ich využije na iné účely, nie na ochranu svojich hraníc. Toto všetko treba zobrať do úvahy, keď chceme mať s nimi nejakú dohodu. Musíme predsa dodržiavať naše hodnoty, nesme ich zaradiť. To musia pochopiť všetci poslanci, pretože tu ide o nejakú tajnú diplomáciu, ktorá nás dovedie ďalej. Ale jednoducho Nemôžeme podporovať Kadáfiho režim. To je vec, na ktorú nesmieme zabúdať. A vyzývam vás, a pani Komeš to správne povedala, Líbia musí splniť všetky podmienky dohody skôr, než my ju vôbec podpíšeme. Áno, teraz prichádzame ku Catch the Eye. Teraz to máme pána Busutila jednu minútu. Ďakujem, pán predseda. Tí, ktorí sú proti dohode s Líbiou, nesmú zabúdať na to, že sú to naši e, susedia a my nemôžeme ignorovať našich susedov. Musíme nájsť spôsob, ako s nimi spolu žiť. Aj keď sa vám nepáči všetko, čo robia je veľmi jednoduché pre tých kolegov, ktorí nie sú susedmi e, Líbie, hovoriť proti tejto dohode. Ale o mnoho ťažšie hovoriť o tejto dohode. E, tí, ktorí žijú v Stredozemnom mori a musia nájsť spôsoby, ako vychádzať s Líbiou. V tejto dohode sa uvádza aj migrácia a je tam aj dohoda o opätovnom vracaní utečencov, ale zároveň treba aj brať do úvahy medzinárodnú ochranu všetkých, ktorí sa uchádzajú o azyl. Pán Mila Monfer, jednu minútu. O Kyrios Milan Mon, 1 λεπτό. Je to pán Milamon? Je, takže jednu minútu. Pán predseda, táto debata sa koná v čase, keď prechádza k obrovským zmenám v jej susedskej krajine, v Tunisku. Tunisko bolo vždy, vždy sme si mysleli, že Európska únia by mala podporovať vážne reformy v stredomorskom regióne, podobne ako to, čo vidíme v Tunisku, a to sa deje bez našej pomoci. A treba povedať, že počas e, naše vystúpenia v tejto e, sále vždy potvrdzovali to, že nemôžeme sa zameriavať len na udržiavanie e, ekonomických kontaktov. A tieto špecifické témy, o ktorých diskutujeme dnes um, a uzavrete dohody s Líbiou. Treba si uvedomiť, že Líbia musí spolupracovať pri riadení migračných tokov a to vrátanie readmisie ne- nelegálnych migrantov, vrátanie osôb z tretich krajín, tak ako sa to naschádza vo všetkých ostatných dohodách, ktoré sme uzavreli s inými krajinami. Treba povedať, že bolo by veľmi nebezpečné um, toto vynechať, pretože Líbia má veľmi dôležitú pozíciu ako tranzitná krajina a zároveň by by to bol veľmi negatívny signál pri rokovaniach s Marokom a Alžírom, pretože tie by ste dali rovnakú výnimku a rovnakú ignoráciu tohoto problému. Musíme e, trvať na tom, aby e, libijské orgány rešpektovali práva utečencov, vrátane princípu na nevydávanie. Ďakujem veľmi pekne. A teraz na záver pán Jakolino jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne. Táto otázka je veľmi citlivá, pretože to dokázalo aj to, čo sa udialo teraz v Tunísku. Teraz v tejto historickej chvíli sa treba pozrieť na skutočnú potrebu posilniť vzťahy s Líbiou. Nachádza sa uprostred stredozemného pobrežia a musí zohrávať ústrednú úlohu pri kontrole migračných tokov. Pani Gomeš uviedla, aké sú podmienky v dohode. Nesmieme pripustiť teroristické útoky, musíme podporovať boj za základné práva a slobody. Keby sme nebrali do úvahy Líbiu v rámci Magrabu, tak eh, by to bolo veľmi vážne pretože aj Taliansko, eh, líbyjské priateľstvo má veľkú hodnotu. A teraz mene komisie tu máme pána Fileho. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcel by som sa poďakovať všetkým poslancom a poslankyňam za ich pripomienkam. Pripomienky. Chcel by som povedať aj spravodajkyni pani Komeš, že jej pošlem viac podrobností o národnom indikatívnom pláne na roky 2011 až 2013. Tam sa predpokladá nejakých 60 miliónov eur na naše programy s Líbiou. Uvedomujem si, že určité témy sú problematické vo vzťahu s Líbiou. Napriek tomu Európska únia chce budovať vzťahy s Líbiou tak, aby sme mohli riešiť všetky problémy otvorene a konštruktívne, vrátanie tých citlivých problémov, ako sú dodržiavanie ľudských práv, základných slobôd, všetkých práv migrantov. So Siliou Malmstrom som navštívil stredisko pre utečencov v líbyskej púšti. Ja nemám nejaké ilúzie o tom, akým výzvam tu čelíme. Takisto som mal možnosť pochopiť, aké sú alternatívy v oblasti migrácie. A mám tu ešte ďalšiu osobnú pripomienku. V týchto rokovaniach nechceme nikoho odmeniť. Chceme sa iba postarať o svoje vlastné záujmy a hodnoty, ktorým veríme. Pán predseda, vážení poslanci. Líbia ukázala svoju vôľu prehlbiť vzťahy s Európskou úniou. To považujeme za pozitívne. Ale takisto si myslím, že Európska únia by sa mala ďalej angažovať. Podľa mňa by sme to mali robiť transparentne a mali by sme brať do úvahy aj stanoviska Európskeho parlamentu. Ďakujem veľmi pekne. finally taking the No a nakoniec tu mám ešte pani spravodajkyňu, pani Gomeš a chcel by som ju požiadať, aby zhrnula svoje stanovisko. Ďakujem veľmi pekne všetkým kolegom, ktorí sa zúčastnili tejto rozpravy. Myslím si, že táto rozprava ukázala naozaj tie dilemy, ktorým čelíme. Ale chcela by som vám povedať zo svojej vlastnej návšteve Líbie. Boli sme tam s kolegom Pancerim minulý november. Dospela som k záveru, že naozaj sa musíme angažovať. Vieme, aké je to ťažké. A bolo by naozaj ťažké, keby sme sa tu neangažovali, veď tu je humanitárna kríza, predovšetkým migranti a pristahovalci. Ľudia, ktorí prechádzajú cez Líbiu, zažívajú strašnú situáciu. Myslím si, že mnohé z týchto ťažkostí vyplývajú z toho, že tento režim prežíva izolovanie napriek problémom, napriek tomu, že nemáme nejaké ilúzie, si myslím, že podmienky sú stanovené tak, že by sa mohli dať splniť, ale je dosť možné, že ich nenaplnia. Napriek tomu by sme mali pokračovať vo svojom úsilí. Európska únia by sa mala zasadzovať o zmeny v Tripolise. To, čo sa deje teraz v Tunisku, bude určite mať dôsledky aj pre Líbiu Napriek tomu, že Líbii nemáme úplne takú istú situáciu, ako má Tunisko, pretože tam ľudia závisia absolútne od príjmov z ropy. Napriek tomu by som chcela povedať, že chceme sledovať rokovania a Tie informácie, ktoré sme dostávali od vyjednávateľa, boli pre nás veľmi dôležité. spolu s mojimi tieňovými spravodajcami a so všetkými sme dosiahli konsenzus a týmto dávame jasný signál rade a všetkým, ktorí majú zodpovednosť, takisto aj našim kontaktom v Líbii, že tieto podmienky musia byť naplnené, aby sa dosiahli tie zlepšenia, ktoré chceme vidieť v Líbii. Ale aj v spoločných vzťahoch s Európskou úniou. Takže to je všetko. Ďakujem veľmi pekne. A ďakujem všetkým, ktorí sa prihlásili. A týmto sme ukončili túto tému. Zajtra o 12.00 sa bude hlasovať.